Presidente Papa specifica,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 die präsidentin! die sitzung ist äh, kolegyne, kolegovia, schôdza je opäť otvorená. Zápisnica včerajšej schôdze a prijaté texty sú k dispozícii. Sú prosím námietky? Nevidím nikoho, kto by sa hlásil. Zápisnicu budeme preto považovať za schválenú týmto. Dostávame sa teraz k ďalšiemu bodu nášho programu. Ide o vyhlásenie Rady a komisie k situácii v Mozambiku, v Malavi, v Zimbabve po cyklone Idaj. Predsedníctvo rady sa omeškalo keďže majú ešte povinnosti e, na zasadnutie výboru. Preto si dovolíme dnes trošku prehodiť poradie a ako prvý dostane slovo pán komisár. Nech sa páči, pán Stylianides. Ďakujem pekne, pani predsednička. Za Európsku komisiu by som e, sa najskôr rád obrátil na e, rodiny pozostalých eh, stoviek obetí v Mozambiku, v Malawi a v Zimbabwe. Chcem im prejaviť svoju úprimnú sústrasť. Taktiež eh, myslíme na milióny ľudí, ktorí boli ovplyvnení touto ničivou katastrofou. Už som sa tu v tejto sále vyjadrila viackrát, eh, že Európu vystihuje solidarita. Solidarita nielen v rámci Európy, ale tiež mimo Európy teda stali sme po boku všetkých troch krajín, poskytli sme núdzové financovanie, taktiež materiálnu pomoc a je, poskytli sme expertov k dispozícii priamo na mieste. Rád by som teraz zhrnul, ako presne sme reagovali ako Európa na túto prírodnú katastrofu. Najskôr teda vo forme financovania i niekoľko hodín po tom, čo udrel tento cyklón, sme okamžite uvoľnili balík finančnej pomo- pomoci v hodnote 3,5 milióna eur v snahe podporiť prístup pre vzdušné sily a najmä pre tie oblasti, ktoré boli odrezané od sveta a tiež, aby sa poskytlo okamžité útočisko, ako aj aby sa pokryli sanitačné potreby tých, ktorí boli najviac v múdze. 9. apríla ďalej sme zmobilizovali k tomu ešte navyše 12 miliónov eur v humanitárnej pomoci pre tieto tri krajiny aby sme im poskytli taktiež príbytok, strávu, vodu, taktiež psychosociálnu pomoc aj sanitárne pomôcky. Týmto sa vyšpilala teda pomoc Európskej únie na viac ako 15 miliónov eur celkovo. Ďalej v druhom rade materiálna pomoc. Poskytli sme pomoc v hodnote 4 miliónov eur, tým sme pomohli nasadiť náš vynikajúci nástroj, európsky nástroj civilnej ochrany 9 členských štátov poskytlo túto materiálnu pomoc. Portugalsko, Španielsko, Francúzsko, Rakúsko, Veľká Británia, Luxembursko, Nemecko, Taliansko a Dánsko. Naozaj som im za to veľmi vďačný, za túto pomoc, ktorú poskytli. Okrem toho, tiež e, sme sa podelilo 57 satelitných e, map z Koperniku na požiadanie Mozambiku, Zimbabwe a Malavy Ďalej, v treťom rade išlo o expertné týmy. Okamžite sme nasadili 8 takýchto humanitárnych tímov zameraných na epidemiológiu a taktiež hydrológiu, Ich šlo expertov, ktorí sme nasadili priamo v teréne a tí vykonávali vyhodnocovanie taktiež reakčnú pomoc v týchto troch krajinách. To zahrňalo aj nedávny prípad vypuknutia cholery, žiaľ. Okrem toho, tým civilnej ochrany bol nasadený 23. marca v rámci mechanizmu civilnej ochrany a tiež sme pomohli nasadenie expertných tímov, tímov členských štátov Všetci títo sú ešte stále v Mozambiku v týchto chvíľach a pomáhajú zachraňovať životy priamo na mieste. Teraz by som rád spomenul tieto týmy aj menovite. Myslím si totiž, že je treba preukázať našim občanom, že naše týmy dokážu naozaj toho dosiahnuť veľmi veľa na mieste. Ako vravím, ešte stále sú priamo na mieste v Mozambiku, pretože sú to skutoční hrdinovia. Priamo na mieste, teda Portugalsko e, zaslalo jednu vyhľadávaciu záchrannú misiu a jeden e, záchranný zdravotnícky tým ďalej Luxembursko.